Die Präsidentin! Prichádza pani predsednička. Die Sitzung ist wieder. Schôdza pokračuje. Bola rozdaná zápisnica zo včerajšej schôdze. Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie, takže týmto je zápisnica schválená. Vážení kolegovia, kolegyne, teraz máme ďalší bod na programe. Vyhlásenie predsedu komisie. Ide o prípravu samitu o eurozóne, ktorý sa uskutoční 11. marca 2011. Pán predseda Baroso, nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, dámy a páni poslanci, žijeme v úžasnom období, kedy sa zrýchľujú dejiny na druhom pobreží Stredomoria. Eh, je vietor demokracie a je to tak naliehavé, že e, vám chcem oznámiť, že kolegium schválilo príspevok komisie. Ide o pomoc e, týmto krajinám v ich e, prechode na demokraciu a my chceme posilniť vzťahy s našimi južnými susedmi. Ja predložím tento príspevok spolu s vysokou predstaviteľkou na mimoriadnej Európskej rade budúci piatok. Muži a ženy južného brehu Stredomoria a hlavne mladí e, demonstrujú proti autoritatívnym režimom a taktiež prejavujú svoju vôľu alebo e, túžbu po politickej slobode a spravodlivosti. Aj keď uznávame, že situácia je veľmi zložitá, tieto eh, aj výzvy, aj zložitosti, myslím, že je jasné, že my sme na strane tých, ktorí žiadajú politickú slobodu a eh, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Ehm, tento postoj musí byť eh, jasný. Mm, režim, ktorý strieľa na svoje obyvateľstvo, nemôže byť medzi nami. Navrhujeme partnerstvo pre demokraciu a zdieľanú prosperitu, ktorá sa opiera o tri piliere. E, demokratická zmena, e, angažovanosť sociál, e, občianskej spoločnosti a taktiež solidárny vývoj. Uvedomujeme si výzvy. Tie cesty môžu byť veľmi klukaté, ale Európa musí byť post boku tých, ktorí chcú e, politickú slobodu a e, sociálnu spravodlivosť. Dámy a páni, ak dovolíte, teraz budem hovoriť o ďalšej veci, ktorá sa koná 11. marca, neformálny summit e, členských krajín eurozóny. Kríza svedčí o tom, aké sú, ako sú naše krajiny navzájom prepojené a boli ozrejmené isté štruktúralne slabiny, preto musíme posilniť hospodárskú správu. Komisia už dlho obhajuje potrebu silnejšej koordinácie národných eh, hospodárskych politik a taktiež posilnenie správy v Európe. Navrhujeme, aby hospodársky pilier, teda naša európska eh, menová a ekonomická únia, aby bola ešte posilnená. My sme to povedali aj v našej správe o desiatich rokoch eura. EMU et 10, ale um, niektoré vlády neboli veľmi nadšené takýmto vývojom, ale všetci dnes uznávajú, že hospodárska správa je nevyhnutná. Trhy uh, to neustále pripomínajú naviac a takýmto spôsobom členské krajiny v záveroch Task Force, to je predseda Európska rada dospeli ku konsenzu, čo sa týka návrhov komisie na posilnenie eh, hospodárskej správy. Teraz sa o týchto návrhoch eh, diskutuje tak na eh, pôde parlamentu ako v rade. Naviac sme sa zhodli na implementáciu, na implementáciu Európskeho polroka a my chceme zapojiť vopred nielen e, rozpočtové politiky, ale aj ekonomické a aj štrukturálne reformy každej jednej členskej krajiny. V tomto e, kontexte posilnej hospodárskej správy sa nedávno e, vynorila myšlienka paktu konkurencieschopnosti. Tu krajiny eurozóny by mali vyvinúť ďalšie úsilie čo je v ich národnej právomoci na to, aby posilnili svoju konkurencieschopnosť Áno, je pravda, že ak všetky hospodárstva v EÚ sú navzájom prepojené, tie, ktoré sú v eurozóne, sú ešte viac e, prepojené. Rozdiely v konkurencieschopnosti sú veľkým problémom pre tie krajiny, ktoré majú spoločnú menu. Ich konkurencieschopnosť a konvergencia ich ekonomik sú zásadné na zabezpečenie prežitia silnej, stabilnej eurozóny a to v prospech e, celej EÚ. Ale treba uznať, že táto myšlienka vyvolala isté obavy e, napríklad obavy z Európy dvoch rýchlostí, teda eurozóny a zvyšku. Musíme e, pamätať na rôzne aspekty oživenia, ktoré sú dôležité pre konkurencieschopnosť. Taktiež sa hovorí o spochybnení komunitárneho prístupu. Toto všetko sú opravnené obavy a treba na to jednoznačne zareagovať. Ide o vzájomnú dôveru a dôveryhodnosť. Dámy a páni poslanci, ja som bol taktiež trošku prekvapený, že som musel na nedávnej, e, na poslednej Európskej rade 4. februára pripomenúť, že všetky opatrenia pre konkurencieschopnosť a eurozónu musia byť e, samozrejme v rámci e, zmluvy. Európska rada rozhodla, že tým, že sa budeme inšpirovať novým rámcom pre hospodárskú e, správu, hlavy štátov a vlád príjmú dodatočné opatrenia na e, poskytnutie novej kvalitnej koordinácie týchto politík v eurozóne na, e, s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť. To zaručí vyššiu konvergenciu bez toho, aby bol ohrozený jednotný trh. To bol citát. A mne sa páčilo, že sa tu ešte e, dodala doslovná odvolávka na to, že tento pokrok samozrejme musí byť v súlade so zmluvou. Niektorí si môžu povedať, že je to samozrejme, ale myslím, že je to lepšie mať čierne na bielom. Európska rada teda dala mandát predsedovi Európskej rady k tomu, aby v súčinnosti s predsedom komisie viedol konzultácie s členskými krajinami eurozóny a e, určili teda takýmto spôsobom konkrétne prostriedky na napredovanie. E, myslím, že je jasné z týchto konzultácií, že väčšina členských krajín je za e, komunitárny postup. Vážení dámy, vážení poslanci, ja chcem teraz hovoriť jasne o tých E, zásadách, ktoré podľa komisie musia byť rešpektované pre e, konkurencieschopnosť, aj keď by sme to možno že mali nazývať skôr paktom pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, keďže sú tu opatrenia, ktoré majú znížiť rozdiely e, v EÚ. Prvá zásada je nasledovná. Pakt sa musí riadiť zásadami e, zo zmluvy a musí sa taktiež e, zapísať do súčasného rámca hospodárskej správy. Iba tak e, môžeme zaručiť skutočný komunitárny prístup Máme totiž to skúsenosti s paktom rastu a stability a tie svedčia o tom, že iba e, komunitárnym postupom môžeme dosiahnuť výsledky, ktoré môžu byť demokraticky legitímne na európskej úrovni a ktoré budú e, záväzné a budú môcť byť kontrolované. Pakt musí taktiež rešpektovať e, právomoci komisie. To je zásadné na zaručenie objektivity a nezávislosti pri monitorovaní úsilia členských krajín aj integritu jednotného trhu, aký komunitér a, taktiež e, súčinnosti medzi e, národnými stratégiami a európskymi stratégiami. A ja chcem taktiež zdôrazniť úlohu Európskeho parlamentu pri monitorovaní tohto paktu E, konvergencie a konkurencieschopnosti, pretože komisia samozrejme bude riadne informovať parlament. A pak musí taktiež ostať e, otvorený člen, iným členským krajinám, ktoré by sa chceli na ňom zúčastniť a nie sú pritom e, členmi eurozóny. I ja myslím, že sa musíme vyhnúť akejkoľvek stratifikácii v našej únii. To by bolo protichodné so zásadou solidarity aby sme e, zdôvodnili takýto pakt, ktorý si vyžaduje národné opatrenia, treba, e, aby mal jasnú pridanú hodnotu a myslím, že to už je aj obsiahnuté v návrhoch hospodárskej správy. Ja chcem povedať, že v súlade s článkom 121 zmluvy členské krajiny musia koordinovať národné hospodárske politiky. Takýto pakt musí dbať na to, aby nemal negatívny dopad na jednotný trh. Skôr naopak musí ho posilniť a taktiež musí rešpektovať sociálny dialog a prepájať konkurencieschopnosť e, s rastom a vytváraním pracovných miest, tak ako je to v agende EU 2020. Konkurencieschopnosť je totiž to zásadná, zásadný princíp pre naše ekonomiky. Iba tak budú vytvárané pracovné miesta a rast. A je teda dôležité zaručiť, aby tento pakt mal skutočnú pridanú hodnotu aby sme sa neodklonili od hlavných cieľov rast a e, pracovné miesta. A ja preto chcem zdôrazniť aj rast, ale inkluzívny, e, ktorý opäť je jadrom stratégie EU 2020 a preto veľmi zdôrazňujem aj sociálny rozmer, pretože e, úsilie musí byť rovnako zdieľané. Komisia naďalej pracuje na návrhu, čo sa týka zdaňovania finančných transakcií. Rovnako ak e, je potrebné mať e, reformy a dobré e, rozpočty, tak aj stimulovanie výskumu a vývoja v budúcnosti sú rovnako dôležité. A musíme taktiež pamätať na to, že tento pakt je iba súčasťou našej celkovej odpovede na zaručenie stability eurozóny musíme ale zaručiť pokrok aj v iných oblastiach, teda poskytnúť dostatok prostriedkov a rozšírenie rozsahu. Keď sme vypracovali permanentný mechanizmus, ktorý má platiť od roku 2013, e, predpokladá to aj prísnejšie stres testy pre banky, takže to posilní transparentnosť, kredibilitu a tak ďalej. Tento pakt by teda mohol prispieť výrazne, ak e, ho budeme vnímať ako jedno z opatrení, pretože ide o to zaručiť stabilitu eurozóny a ja dúfam, že to všetko začne byť funkčné od marca. Mohol by to byť ďalší veľký krok ku, ku udržateľnému rastu v Európe, ale musí to byť v súlade s európskym systémom správy. Ak to tak e, bude, tak ako si to želá komisia a parlament, tak myslím, že tento pakt konvergencie a e, konkurencieschopnosti bude pridanou hodnotou a posilní e, menovú a ekonomickú úniu. A vedzte, že my vyvinieme všetko úsilie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pán predseda komisie. Teraz prechádzame k rečníkom za politické skupiny. Prvou rečníčkou za skupinu EPP je Jozef Dol, 4 minúty. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. Pán e, predseda, vážené kolegovia, čo sme sa naučili z hospodárskej krízy? E, po svetovej vojne sme sa naučili, že ľud musí spolupracovať a už sa nemôže nechať roztrhať. Po páde Berlínskeho múru sme sa e, naučili, ako je to s komunizmom a autoritatívnymi e, režimami a posilnili sme demokraciu, slobodu a trhové hospodárstvo. Po teroristických útokoch z 11. septembra sme sa naučili, že treba nájsť novú rovnováhu medzi slobodou a bezpečnosťou. A z tejto hospodárskej krízy kríze, sa musíme naučiť nasledovné. Členské krajiny už e, nemôžu považovať za tabu spoluprácu v rozpočtovej, daňovej a sociálnej oblasti. E, ja viem, že sme už urazili kus cesty. E, vytvorili sme tento rok systém konzultácie 27 členských krajín, pokiaľ ide o ich rozpočty. Vytvorili sme pravidlá na umravnenie E, finančných trhov. To je taktiež dobrý príklad, ale nestačí to. My žiadame dohodu medzi parlamentom a radou pred letom, pokiaľ ide o hospodárskú, posilnenú hospodárskú správu. Moja frakcia taktiež žiada, aby sa pokračovalo v koordinácii v sociálnej a daňovej oblasti to je zmyslom paktu konkurencieschopnosti a e, pôvodná verzia už bola e, revidovaná smerom k posilneniu komunitárneho postupu. Ale treba sa ubezpečiť, že tak parlament ako aj komisia budú vykonávať všetky právomoci, ktoré e, v týchto oblastiach majú a my sa tu spoliehame na predsedu komisie. Frakcia EPP víta a E, vítať tieto návrhy, tak ako to bolo povedané aj v Helsinkách na zasadnutí našej strany. E, dámy a páni, ako máme vysvetliť našim občanom, že napriek e, citlivej finančnej situácie, že teda naše na členské krajiny majú e, naďalej minať tak ako dovtedy. Ako má byť priateľné nadmerné zadlženie našich krajín, e, teda v porovnaní s podnikmi alebo e, s domácnosťami. Zanikli pracovné miesta, boli tu rodinné drámy. Ja myslím, že sa treba jasne poučiť, treba hovoriť pravdu a taktiež netreba brať na ľahkú váhu povinnosti členských krajín bez ohľadu na ich e, veľkosť, pokiaľ ide o e, rozpočty. Potom e, európska solidarita, tá môže fungovať iba jedine, iba keď budú sociálne a daňové pravidlá porovnateľné. Nehovorím, že identické, ale aspoň porovnateľné a vôbec to tak nie je zatiaľ. A Európa musí taktiež mať európsky mechanizmus stability s cieľom ochraňovať naše sociálne trhové hospodárstvo. A ešte jedno poučenie. E, v búrke Európa obstojí a európska integrácia sa posilňuje. Americkí a japonskí partnery e, majú oveľa vyššiu zadlženosť ako my hm, a, be, a nemajú e, veľké problémy, treba to povedať otvorene, ale to nebude trvať väčšine. A my chceme skonsolidovať našu ekonomiku a našu konkurencieschopnosť, takže musíme vytvárať pracovné miesta budúcnosti, musíme hovoriť pravdu, e, nemôžeme e, prepasť túto šancu. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Josef Dol. Teraz za skupinu socialistov a demokratov, pán Martin Schulz, tiež na 4 minúty. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Dlho sme hovorili o dokumente eh, Nikolasa Sarkozyho a Angely Merkelovej, ktorý v konečnom dosiedku asi ani neexistoval. A pritom k tomuto dokumentu počas eh, Európskej rady bola tlačová konferencia. Teraz je jasné, že ten dokument bol a poznáme aj obsah. Teda celý e, obsah e, aspoň čiastočne ostal a, a nevšetko sa e, zrealizuje. Išlo o to rozšíriť Euroval. Takže neexistujúci dokument, reálna tlečová konferencia, skutočné rozšírenie eurovalu, ale to sa skôr podobá na diela Kavku. Takto nemôžeme zachrániť euro. Mne sa váš prejav páčil, pán predseda komisie. Bol dobrý, pretože ste poukázali na e, sociálnu nevyváženosť týchto návrhov. Ja som trochu prekvapený, pretože Spolková republika Nemecko s kancelárkou očakáva tak ako Sarkozy, ktorý je kráľom všetkých prieskumov vo Francúzsku, očakávajú teda e, opatrenia, ktoré už Nemecko prijalo v tejto forme grécky rozpočet, všetky rozpočty musia byť zoškrtané. Čo urobilo Nemecko v najlepšej krízi? E, vymysleli tzv. prémiu šrotovné. Potom e, taktiež e, zásahy štátu do pracovnej doby, tým boli zachované pracovné miesta. Ja sa pýtam, prečo by ostatní nemali príjmať podobné opatrenia. Moody's, ratingová agentúra, e, znížila rating e, Grécka pod rating Egyptu a e, Bieloruska. Treba si naozaj e, pýtať otázku, či sú ešte normálni. Dokonca e, pod Vietnamom je tento rating a to sú 4 dní pred e, Európskou radou. Vždy to tak je. A na týchto ľudí sa my spoliehame. Moody's povedali, že sme im znižili rating, pretože e, e, krajina e, SCAC už nemá e, žiadnu schopnosť rásť hospodársky. Pozrite sa e, na mňa. Ja vám môžem povedať, že strich vlasov e, nestačí. E, čo je toho výsledkom? E, má sa zvýšiť schopnosť brať úvery nejakej krajiny, ale to opäť skončí v eurovale. Preto dáva zmysel rozšíriť euroval a teraz sa pokúšame stabilizovať euro. Pakt je preto aj rozumný, ale obsahovo nie je vyvážený. Keď by boli prebrané vaše názory, pán predseda, do tohto paktu a, paktu, a keby bola nastolená rovnováha, tak ste, ako ste to povedali, tak potom je to na správnej ceste. Bolo by to veľmi dobré, to by som naozaj mohol povedať, že predložili ste vynikajúci návrh. Ja už nechcem ani hovoriť o inštitucionálnej otázky. Inštitucionálne to celé bolo nesprávne. Keď to teraz bude štrukturované tak, že e, všetko, čo z toho vznikne, vzíde operatívne, e, potom bude v rukách e, komisie a možno, že sa to e, zaručí sa demokracia zapojením parlamentu, tak potom opäť poviem, že je to v poriadku. Začalo to teda zle, ale myslím, že sa euroval rozšíri, to je dobré Môžem vám povedať, e, pani predsednička, že vaša strana v Nemecku to taktiež e, podporí. A potom, keď to nazveme tak, ako sa e, to, nad, nad čím sa aj teraz uvažuje, teda pakt pre euro, tak potom naozaj poviem, že je to na dobrej ceste. Dank Martin Schulz. Und nun kommen wir zur Fraktion. A teraz skupina ALDE, Liberalia Demokratie za Európu, Guy Verhofstadt, 3 minúty. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že po rokoch, kedy sme e, nesúhlasili s ekonomickou úniou, konečne s touto myšlienkou súhlasíme popri menovej únii. A to je e, v podstate krok vpred, e, okrem pána Ferrič, ale inak pre ostatných je to krok vpred. Ale inak, pani predsednička, myslím, že ten názov nie je najšťastnejší pakt, to znamená dohoda medzi krajinami. My nepotrebujeme dohodu medzi krajinami, potrebujeme e, e, iniciatívu EÚ, e nie pak medzi členskými krajinami, pretože ten už bude medzivládny. A niečo k metóde. Potrebujeme niečo na medzivládnej úrovni. E, táto úroveň nikdy v EÚ nefungovala. Lisabonská stratégia bola medzivládna, to zlyhalo. Pakt stability, keď v 2003 a 2004 Nemecko a Francúzsko nerešpektovali pravidlá, taktiež e, zlyhalo, takže to svedčí o tom, že medzivládna úroveň nie je dobrá a treba využiť komunitárnu metódu. Ja verím tomu, čo je na stole, pán predseda komisie. Myslím si, že to možno nie je dostatočné, alebo že sú tam príliš e, špecifické pravidla. E, to, čo navrhli pán e, Sarkozy a pani Merkel, to je šesť opatrení, napríklad vek odchodu do dôchodku ale ten systém je oveľa e, zložitejší. Ide aj o, o počet e, opracovaných rokov, e, taktiež existencia druhého piliera. Takže to nie je šesť opatrení v medzivládnom pakte, to nikdy nebude fungovať. Potrebujeme hospodárskú správu, čo najširšiu, trh práce, dôchodky, platová politika, E, politika v oblasti zdaňovania v EÚ. O tom všetkom rozhoduje komisia a prostredníctvom konvergencie, to je pojem, ktorý ste vy, e, vyjadrili, e, použili, sa to môže dosiahnuť to treba spraviť čo najrychlejšie. Ja mám jednu jednoduchú požiadavku. Ja som sa pozrel na dokument z 25. februára, dokument vás a pána Van Rompuja. Ja myslím, že teraz ide e, o to vypracovať vlastnú iniciatívu. Komisia, máte na to ešte čas v nadchádzajúcich týždňoch. Pripravte tento e, komunitárny akt pre konvergenciu a konkurencieschopnosť a dáte to na stôl radia parlamentu a my potom rozhodneme a e, eventuálne vás podporíme. Ale myslím, že zatiaľ v tomto dokumente z 25. februára, mám to tu pod očami, Eh, hovorí sa tam o eh, konkrétnych záväzkoch eh, šéfov vlád a prezidentov. Mm, tak to nebude fungovať. Nie vlády, ministri sa navzájom budú kontrolovať. To nikdy nefungovalo, ani to v budúcnosti nebude fungovať. A ešte jedna vec na záver. Myslím, pán Baroso, že je na čase, aby ste čo najskôr prišli s iniciatívou o krízovom mechanizme pre banky. Nie na národnej úrovni, tak ako sa to tam uvádza, ale na európskej úrovni. Máte na to nárok, pretože vy ste ehm, e, garantom pravidel konkurencieschopnosti v EÚ a máte e, príležitosť predložiť takúto iniciatívu. Ďakujeme vám. A teraz za skupinu zelených. Rebeka Harms, 3 minúty a pol. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, vážené dámy a páni. Nie som v podstate teraz donútená niečo k tej bolestivej histórii, pokiaľ ide o tento pakt, pretože ja si naozaj myslím, že na tom papieri niečo takéto neexistuje, ale pokiaľ ide podstate o e, radu e, v Bruseli, tak e, tento dokument sa všade vlastne rozdával. Ja som dávno povedala, že to mal neskoro komunistické spôsoby ťaženia, akým spôsobom vlastne táto realita bola popísaná v tých priestoroch rady. Podľa môjho názoru v podstate e, ide o ďaleko viac ako o krízu e, meny v Európe, pretože my v podstate prežívame krízu neschopnosti, aby naše národné ehm, vlády v podstate e, spoločne sa rozhodli, akým spôsobom vlastne výjsť z tejto krízy, čo spraviť. Nech tento mechanizmus chápeme akokoľvek, pretože jeden krok dopredu sme spravili ale dnes, keď sa pozrie človek na Grécko, tak takisto vidí v podstate, my, ja si naozaj myslím, že v Grécku v podstate celkom zjavne eh, je to, že tá jednostrannosť týchto opatrení a to jednoznačné orientovanie sa na úsporný balík, eh, na šetrenie, že to jednoducho nefunguje pretože krajina musí mať dosť finančných prostriedkov aj na investovanie, pretože taká krajina ako Grécko, ona by mala predsa vedieť, odkiaľ e, bude e, dostávať finančné zdroje, odkiaľ prídu tie zdroje. A práve z toho dôvodu v podstate pred 14 dňami rada povedala, e, že sú isté podmienky v nadväznosti na Grécko a že pokiaľ ide o Nemecko v podstate, že od niečom takom v podstate nie je možné hovoriť, ale to si myslím, že nie je eh, správne, pretože jednoducho ide nám o hospodárskú úniu. Tak sa to vlastne nazvalo. A hospodárska únia si vyžaduje okrem aj istých rozhodnutí, aj isté konsolidačné opatrenia eh, naozaj v oblasti skutočnej solidarity. A tam podstate Grécko by mohlo očakávať ešte toho ďaleko viac, ako je to, čo doteraz sme e, mu dali. A práve preto, Martin, chcem povedať vyslovene v mene všetkých, ktorí e, sa e, zaoberajú celé mesiace už v mojej politickej skupine touto témou, pretože tie metódy spoločenstva, to nie je boh vie čo, pretože ide o skutočné sledovateľné e, kroky. To je to, čo potrebujeme, aby naozaj občania e, od Grécka až po Dánsko a v Nemecku, v Španielsku, aby nám všetci títo občania verili. Pretože keď chceme koncipovať e, takúto vec, tak ako sa o tom hovorí aj v pakte konkurencieschopnosti. V tom prípade nám ide o dôveru, dôveru v Európsku úniu. A to je, myslím, to, o čo stále viac a viac ide v rámci tejto krízy. A ja dúfam, že a Pán Boh e, na nebi dopustí a aj táto rada, že naozaj sa k tomuto rozumnejšie v podstate postavíme. Pretože, pán Barozo, som veľmi rada, že hovoríte o udržateľnom e, raste. Ale ja neviem pochopiť, že prečo vlastne komisár EÚ povie, že ak naozaj budeme sa snažiť o, o ochranu, e, pokiaľ ide o klimatické zmeny, že vlastne neurobíme dobre 60 e, milión. Vy ste v podstate takýmto spôsobom zastavili e, ten udržateľný rast, pretože tam išlo o skutočne množstvo rôznych pracovných príležitostí. Teraz prosím za konzervatívcov. Pani Vicky Ford, človek musí konať rýchlo a myslím si, že eurozóna ešte nevyšla z krízy a človek musí konať inteligentne. Británia verí v trhy, verí v reformy, ktoré kontrolujú výdavky a zredukujú národné dlhy. To sú základné návrhy paktu konkurencieschopnosti. Tento parlament nám neumožňuje prijať rýchle rozhodnutia, ale sú tu návrhy, ktoré predložili poslanci, že možno Európska rada by mohla byť napomocná v tejto veci. Čo sa týka írskej úrokovej sadzby, tí z nás, ktorí požičali peniaze iným krajinám, si zaslúžia takú úrokovú sadzbu, ktorá odráža príslušné riziko a chceme aj, aby sa nám peniaze napokon vrátili. Možno by sme mali zaviesť istý bonus za skoré vrátenie pôžičky, za predčasné splatenie pôžičky. Čo sa týka balíčka, členské štáty by mali byť transparentnejšie, keď e, publikujú svoje rozpočty. Myslím si, že daňoví poplatníci, ktorí prispievajú do európskeho rozpočtu, si to zaslúžia. Dúfam, že napriek tejto kríze budú jednotlivé vlády členských štátov EÚ počúvať hlasy z našej snemovne a spolupracovať konštruktívnym spôsobom. Ďakujem. Srdečne ďakujeme. A teraz za e, skupinu e, Spojenej európskej lavice, pán Bisky. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Pán Barozo, ja som naozaj a e, s veľkým potešením si vypočul to, že hovoríte aj o sociálnych otázkach. Samozrejme, že nechcem opakovať to, čo povedali moje kolegovia, i keď nie som celkom uzrozumený so všetkým tým, čo tu odznelo. Vidím veľkú skepsu, pokiaľ ide o tento pakt ktorý predložila pani Merklova e, s pánom Sarkozym. Neviem vlastne, a e, prečo ste ho predkladali potom. E, to sú múdri stratégovia. Nie je možné v podstate im to uprieť, že niečo takéto, takýmto spôsobom robia. A práve na, toto, k tomuto by som chcel povedať pár slov, pretože to je veľmi vážne, pretože ak si vy myslíte, že v podstate pokiaľ ide o takéto e, zdaňovanie, to nie je celkom e, jasné. A pokiaľ ide o e, dôchodky, tam sa môžu dôchodky aj krátiť. A pokiaľ ide o zadlženosť, ja si myslím, že Grécko a Írsko v podstate sa dostalo do veľmi veľkých problémov. Takže ja som dosť skeptický, pokiaľ ide o takéto skrátené riešenie problémov a to, čo by e, malo nastať. E, ja v podstate očakávam transparentnosť a dúfam, že naozaj budete e, podopretí aj zo strany parlamentu vtedy, ak prídete s nejakou transparentnosťou a ak sa tieto hry nebudú hrať za chrbtom parlamentu. Pretože ak chce byť človek sociálny, tak musí o tom jasne hovoriť, ale nemôže hovoriť o tisícich cestách, ktorými sa dá v podstate priblížiť k cieľu. A vy asi tento názor nezdielate, pán Barozo, a my celkom určite tento názor tiež nezdielame. My sme za to, aby sa koordinovali e, tieto veci, pokiaľ ide o hospodárstvo e, zo strany našich vlád. A dúfame, že prostredníctvom toho naozaj bude možné docieliť e, udržateľnú Európu. Sme samozrejme ochotní hovoriť aj o možnosti zmeniť základnú zmluvu napríklad aj o, o tom, že by sa dali sociálne klauzuly e, pozmeniť. A pokiaľ ide o e, takýto jasný vzťah, tak v tom prípade parlament bude môcť e, tieto veci podporiť. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz za skupinu Európa za slobodu a demokraciu pán Faráš. Skutočne, pán predseda, obdivujem váš svetonázor, ktorý ste dnes vyjadrili, ale je to naozaj neuveriteľné. Nemôžete povedať, je to fantastické. Ľudia sa zdvíhajú z kresiel a hľadajú alebo sa tešia na demokraciu. A potom, čo robíte? Jednoducho sa zbavíte týchto ľudí a potom e, príjmete niekoho iného. A potom v e, tá, tej ďalšej vete ste povedali, a práve preto v Európe musíme v podstate posilniť takéto metódy spoločenstva. A keď vás verejnosť počúva e, tie metódy spoločenstva, to znamená, že vlastne sa zákony e, potichu v tajnosti pripravujú nezvolenými demokratmi. A vy ste vlastne boli ten jediný kandidát, ktorého nám ponúkli. Takže toto je demokracia. Takže na jednej strane hovoríte, že demokracia je vynikajúca, ale zase na druhej strane túto demokraciu nemôžeme mať e, v Európe. A pán Verhofstadt Eh, je z Belgicka a hovorí, že chceme ekonomickú úniu. Nikto za to nehlasoval. Nikto, ni, nikoho sa nepýtali na to, že či to chcú. Vy to možno chcete, ale e, národy Európy e, za toto nehlasovali. O tom by sme e, te, mali diskutovať. A e, v piatok na samite by ste mali hovoriť o Portugalsku, pretože pokiaľ ide o Grécko a Irsko, je to celkom zjavné. Ten trh vám jasne vysiela patričné signály Stačilo, váš čas vypršal. Portugalský e, mandát je 7,6%, a to veľmi dobre viete. A bolo potrebné vykúpiť Írsko. Až tak ďaleko sme sa dostali. A v apríli e, sme v podstate e, sa na nás zvalil obrovský dlh Portugalska, ďalších 20 miliard. A Pripomínam vám, že 18 portugalského dlhu kúpila Európska centrálna banka. Nemôžeme jednoducho pokračovať ako Európska únia takým spôsobom, že si budeme kupovať svoj vlastný dlh, pretože ak to budeme robiť, tá ďalšia, zadol, ďalšia kríza dlhová v podstate bude krízou samotnej Európskej centrálnej banky a nie krízou jednotlivých štátov. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme, pán Faráš. Um, Pán Martin Schulz vám chce položiť jednu otázku. Dovolíte? Nech sa páči, pán Schulz. Pán Šulc, máte slovo. Ďakujem. Samozrejme. Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem. Ja predpokladám, že to neviete, ale mám na vás otázku, pretože vy v podstate stále popisujete Belgicko ako neexistujúci národ. Uh, a e, znovu ste to v podstate naniesli teraz e, vo vašom prejave. Je vám vlastne jasné, že na akom základe sa vlastne belgický štát vytvoril? Som rád, že sa ma na to pýtate, hovorí pán Faráš. E, Problém spočíva v tom, že keď vlastne takýto umelý štát vytvoríte, kde je viac ako jedna jazyková skupina, čo je celkom jasný prípad Belgicka, tak potom možno e, počas istého e, času sa vám to podarí držať dokopy, ale či je to Belgicko, alebo Jugoslávia, alebo Európska únia, keď máte úplne iné jazyky a iné kultúry, tak jednoducho ich nemôžete držať takto pospolu. Po, po a pán uh, nový Ferhoštatovi sa to možno uh, nepáči, ale nie je pravdou, pán Šult, že Belgicko je vlastne mikrokozmom, pokiaľ ide o celý európsky projekt. Máme ešte ďalšiu dodatočnú otázku a ešte aj pán Barozo by sa chcel k tomuto. Ja len 30 sekúnd. E, ja skutočne môžem povedať, že E, zástupca e, strany, ktorá sa volá e, UKIP, nevie o tom, že Belgické kráľovstvo bolo založené na základe návrhu Spojeného kráľovstva? Veľmi pekne ďakujem. Ja si naozaj myslím, hovorí pani predsedajúca, toto nebola otázka, takže môžeme tým pádom prejsť, ak pán Faráš Eh, na ďalšieho, kto chce položiť otázku a eh, potom by sme sa k tomu mohli pre, pre, zase vrátiť. Mikrofón nemáme. Dúfam, pán Faráž, že nebudete urazení otázkou občana Írskej republiky. Môžem sa vás opýtať, že čo je základom Spojeného kráľovstva? Samozrejme, že e, môžete povedať, že sú to národy Íry, Škóti, Severní e, e, Íry a Velšania. Nie je to únia národov. Ja som na to veľmi hrdý, pán Faráš. To je dobrá otázka, mimochodom, pán Šulc, máte absolútne pravdu. Belgicko bolo naozaj výmyslom Británie a britskou chybou. My sme veľmi veľa vecí takto spravili. Ehm, niečo sa nám podarilo, niečo nie. Presne tak, ako aj v vašej krajine, Nemecku. Nemecká história nebola len bielo-biela a dúfam, že s tým súhlasíte. Máte absolútnu pravdu, pretože držať dokopy Spojené kráľovstvo, to e, bolo niečo, čo spôsobovalo obrovské pr- problémy. A Irsko v podstate, ak sa nemýlim, e, v 1921. vtedy, keď sa e, vlastne um, založilo nezávislé Irsko, sa od tohto otrhlo. Ja som presvedčený, že únia um, anglická, škótska, Walesu v súčasnosti vlastne funguje len kvôli tomu, že existuje istý súhlas s tým, pretože inak by bol, bolo možné usporiadať referendum a bolo by možné, aby sa tieto národy odtrhli. Zatiaľ nikto nedostal takúto možnosť. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme pekne. Chcela by som navrhnúť, aby sme pokračovali Ďalej, pani lepaň tu nie je, a tým pádom prechádzame na pani Fortman Kohl. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Rada je ambicioznejšia pri raste, pri konkurencie schopnosti a samozrejme, že my len podporujeme takéto požiadavky rady. Rada by som však odobrila to, čo povedal pán Baroso, pretože naozaj udrel klinec po hlavičke keď povedal, že musíme prijať pakt konkurencieschopnosti. Aj Martin Schulz by s týmto pravdepodobne súhlasil. To je čosi, eh, na čom sme pracovali spolu s pánom Van Rompojom, ale trošku sa nám situácia komplikuje, pretože tu máme mnoho eh, legislatívy. My sme spolu zákonodarcom, keď eh, ide o záležitosti ekonomického riadenia a práve preto je také dôležité, aby sme koordinovali tvorbu právnych noriem, pretože naozaj naše právomoci sa prekrývajú. V parlamente máme vyše 2000 pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladáme k legislatíve a takmer vždy, keď ide o konkurencieschopnosť, mnohé pozmeňujúce návrhy sa týkajú ambicioznejšieho prístupu k tematike konkurencieschopnosti. Ako by sme mohli prepojiť pakt konkurencieschopnosti so stratégiou Európa do roku 2020 a s paktom legislatívy. Vážený pán predseda Baroso, chystáte sa využiť vaše právo iniciovať zákony a prepojiť pakt konkurencieschopnosti s balíčkom legislatívy? s paktom legislatívy. Ak nie, my sa ujmeme vesla a navrhneme to my ako spoluzákonodarcovia. Ďakujeme. Teraz pani Ferreira na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja som z krajiny, ktorá má za sebou celé stáročia existencie a napriek tomu sa zaujímame o globalizovaný svet. napriek tomu chceme vidieť silnú Európu, Európu, ktorá môže hovoriť z oči voči Európe, Indii a Amerike. Táto kríza, ktorou prechádzame, nie je krízou eurozóny, je to kríza, ktorá zahrnula aj eurozónu, a to preto, lebo jednotná mena môže fungovať len vtedy, keď sa odvedie náležitá práca jednotlivými hospodárstvami, čo sa týka rastu, výnosov a zamestnanosti. Naozaj konvergencia pozostáva z tohto. My sme len pracovali na konvergencii, na indikátoroch nominálnej konvergencie a to nie je to isté ako skutočná konvergencia. Preto je naliehavé, aby sme ukončili a završili našu prácu, konkrétne prácu na jednotnej mene a aby sme to mohli urobiť, na to potrebujeme solídny stabilizačný fond Euroval, ktorý by umožnil jednotlivým členským štátom prekonať problémy a dosiahnuť naozajstnú konvergenciu nie za privysoké úrokové sadzby, aby nemuseli sa vzdať strategických investorov, strategických investícií, ktoré práve umožňujú konvergenciu. S takýmito investíciami môžu časom splatiť dlhy, ktoré do ktorých sa dostali ešte pred krízou. Aby to bolo možné, potrebujeme aktívnu komisiu, pán predseda komisie. Komisiu, ktorá dokáže vybudovať euroval, stabilizačný mechanizmus, ale aj komisiu, ktorá dokáže navrhnúť eurobondy a presadiť ich ktorá dokáže pokračovať v posolstve, ktoré sme vysielali doteraz. Potrebujeme novú formu našich vlastných zdrojov a tieto budú prispievať do rozpočtu, ktorý je v súčasnosti nedostatočný. Dovolte mi poukázať na správu Anny Podimata, v ktorej sa hovorí o zdanení finančných transakcií. Európa musí zmeniť kurz, aby prežila. Potrebuje silný parlament, a potrebuje komisiu, ktorá nie len navrhuje zákony, ale ktorá koná, ktorá je iniciatívna, aktívna. My na to všetci čakáme. A potrebujeme sa poučiť z tejto lekcie, aby to bola plodná skúsenosť. Pani Gulár na minútu a pol, pán predseda, pán komi- eh, predseda komisie, veľa tu už odznelo, ale ja poviem iba tri slova. Prvé, rešpekt. Tento Parlament nespravil z Európskeho parlamentu spolu legislátora, spolu zákonodárcu. E, vlády tak rozhodli v Lisabonskej zmluve a ako e, spravodajcovia nemáme pocit, že je normálne, že sme informovaní o dôležitých rozprávach, ktoré zahrňajú aj správu prostredníctvom Google alebo angli- anglickej tlače. Takže vás a spolupracovníkov pána Van Rompuja. Žiadam, aby nás rešpektovali a umožnili, aby tento parlament pracoval. Potom demokracia. Nikdy sme nevideli demokratický systém od 18. storočia, ktorý by e, popieral rozluku právomoci tak, ako to práve popiera Európska rada. E, takže sú tí, ktorí rozhodujú a tí, ktorí ju kontrolujú. Rada e, s vašou Uh, súčinnosťou si privlastňuje právo uh, aj kontrolovať aj vypracovávať, takže sa v podstate nič nerobí. Ak budeme naďalej oslabovať návrhy, tak sa dopracujeme k najmenšiemu spoločnému menovateľu, to je uh, Lisabonská stratégia, tých 10 rokov, ktoré nás nikam nedoviedli. Takže my si vyžadujeme rešpekt a budeme tak obhajovať demokraciu a účinnosť. Ďakujem pekne a teraz pán Portas na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred dvoma týždňami medzinárodná tlač e, komentovala vaše prehlásenia o e, možnosti, že by sa Portugalsko obratilo na Medzinárodný menový fond. Môže to byť videné ako akýsi poput. Pán Baroso, vy určite viete, ako je to s Portugalskom a preto vám uh, položím tri jasné otázky. Poprvé, čo získa parla- e, Portugalsko tým, že by sa obratil na MMF a stabilizačný fond? Druhá otázka. Aké sú zmeny nevyhnutné podľa vás vo vzťahu s týmto fondom, aby sme sa vyhli podobným Eh, udalostiam ako v Írsku, teda príliš vysoké sadzby, eh, klesajúce platy a tak ďalej. A ešte tretia otázka. Ako očakávate, že by sme sa mali vrátiť k dôvere, ak všetky menové rozhodnutia, vrátane posledného zo strany Európskej centrálnej banky, e, mm, sú jasne zlé pre najslabšie krajiny a podkopávajú rast. Teraz pán Gozes, ďakujem pekne, vážený prítomný. Ja môžem iba podporiť to, čo povedala pani Gulár čo sa týka tých predpokladov, samozrejme e, rozumieme, že treba rozhodovať rýchle, ale e, zapojenie parlamentu je nevyhnutné. To je jediné, čo e, umožní našim občanom pochopiť, čo sa deje. Budem hovoriť o jednej špecifickej téme. Každý deň nás zväzujú finančné trhy tie, ktoré predstavujú všetko a nič, e, kde pracujú e, najčastejšie mladí, ktorí prešli od Game Boy k počítačom bez nejakej veľkej reflexie a pritom naše krajiny sa pred nimi trasú. A chceme naozaj mať pod kontrolou trhy, tak e, to neznamená, že ich máme zrušiť. Ja týmto ľuďom nepatrím, ale o čo ide trhom? Trhom ide o to vyhnúť sa riziku a teda chcú ho presunúť na niekoho iného. To znamená, že žiadny subjekt nie je spokojný, pokiaľ je to riziko. Takže ak chceme mať nejaký vplyv na finančné trhy, tak potom Európska únia musí byť schopná uh, nakresliť jasné linky a neprichádzať s tisíckami nápadov, ktoré potom nie sú uh, uh, uplatňované. Iba takto zvládneme finančné trhy, ktoré sú dôležité pre naše krajiny. No a pán predseda, je to na vás, aby ste prišli s takýmto impulzom. Musí byť jasný horizont, musia byť jasné opatrenia a musí byť e, jasná a dobrá ekonomická koordinácia. Ďakujem pekne a teraz pán sa na minútu. Much, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď sa vyhýbame ekonomickému riadeniu ako téme a regulácii bank, na národnej európskej úrovni. Toto nás doviedlo do tejto krízy. Táto kríza sa prejavuje v raste, v dôchodkoch, v nedosadku. ako takom. Vážený pán predseda komisie a aj komisár Oli Ren, mňa nemusíte presviečať, že ekonomické riadenie je nevyhnutné, že musí byť robustné a že všetky členské štáty, najmä eurozóna, sa ním musia riadiť. Musíme však presvedčiť ľudí Európy, že to je nevyhnutné. A akým spôsobom to urobíme? Musíme im povedať, že to je legitimné. A ako zabezpečíme, že to je legitimné? Odmietneme všetky návrhy, ktoré nevychádzajú zo zmluv, všetky, ktoré používajú komunitárnu metódu, pretože táto sa vníma ako v záujme všetkých štátov a nielen jedného, dvoch či troch hospodársky mocných štátov. Je dôležité pre budúcnosť tejto únie že to, čo sa dohodlo na neformálnej rade 11. marca a čo, o čom sa bude diskutovať ďalej, že sa to bude podporovať v Európe. Írska vláda, ktorá bola práve zvolená v Írsku, má silný mandát a citujem z programového vyhlásenia, na ktorom sa práve zhodli. Musíme sa vzdialiť od hranice národnej insolventnosti, ku ktorej sa blížime. Musíme zabezpečiť, aby program podpory Medzinárodného menového fondu naozaj nastolil konkurencieschopnosť írskeho hospodárstva a aby neistota sa odstránila týmto záchranným bajíčkom. Predsednička prerušuje rečníka. Rečník hovorí, že iba jednu vetu a týmto sa prispeje k finančnej nestabilite eurozóny, ak sa takéto niečo nedodrží. Naše obavy sú... Rečník je opätovne prerušený. Ďakujeme. Pán Derosa, ďalším na programe je pani Bowles na minútu a pol. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, každý týždeň je v novinách plno nových alebo zmenených návrhov z rady jednotlivých krajín a návrhov predsedu Európskej komisie. Podľa mňa predseda Európskej banky, ktorý sa zúčastnil rozprav v parlamente a ktorý vie, akým smerom sa mienime vydať, on by sa mal vyjadriť k paktu konkurencieschopnosti. Už máme celý rozsah všelijakých námetov od balíčka ekonomického riadenia po ďalšie, takže je pre nás ťažké, aby sme sa presunuli do spolurozhodovacieho procesu a aby sme sa nedokázali zhodnúť s radou na tom, čo sa navrhuje. Nemôžeme si však vybrať iba hrozienka, pretože jednotný trh nie je ani pevnosť, musia existovať rovnaké podmienky pre všetkých a vonkajšia konkurencieschopnosť len umožní rozvoj tohto vnútorného trhu. Hospodárske riadenie dokáže nastoliť znova obnovenie, oživenie a euroval by sa mal rozvíjať v čase podľa priorit vlády pre Nemcov, ktorí si želajú transformovať záležitosti únie, hovorím, pozrite sa, aké firmy žiadajú od voši, vašich vlastných vlád rekapitalizáciu bank a nákup štátneho dlhu na druhotných finančných trnoch, trhoch. Nemecké banky sa budú musieť snažiť celé roky, aby splatili dlhy, aby sa dostali na úroveň aktív z predkrízy. A to sú všetko štátne dlhy. Nemecké banky nesplnia potom nové pravidlá pre bankový kapitál, takže transfer nemeckých bank by tiež bolo byť niečo, o čom sa má stále hovoriť. Aj na to potrebujeme euroval, ako aj celá eurozóna. Rečnička je prerušená, pokračuje. Treba dať nastoliť rovnováhu, aby neprichádzalo k morálnemu hazardovaniu. Už len 10 slov, prosí rečnička, hoci je opäť prerušená. Ďakujeme, bohužiaľ, váš čas vypršal, hovorí predsedajúca. A teraz pán Fejo na minútu a pol. Vážená pani predsedajúca, prežívame ťažké časy a tieto ťažké časy žiadajú od každého odvážne rozhodnutia. Práve preto tu sedíme a robíme prácu, akú robíme. Práve preto by som rád zablahožila pánu predsedovi komisie Barosovi k námetom, ktoré nám tu predniesol. Európsky parlament má tiež jasnú pozíciu, ktorá je obsiahnutá v mnohých správach o eure a o potrebe mať euroval, o potrebe zvládať e, stabilitu a euro. Treba sa zamerať na jeden aspekt tejto rovnováhy. Permanentný fond, ktorý by fungoval uh, tak, aby sa konkrétny štát, ktorý potrebuje sa dostať z verejných dlhov, mohol obrátiť na tento fond, aby to bolo spolahlivé. Zároveň však potrebujeme konkurencieschopnosť a takú fiskálnu politiku, ktorá by dokázala pritiahnuť investorov. V zásade to všetko súvisí s vytváraním bohatstva. Ale práve preto potrebujeme viac európskych inštitúcií. Európsky parlament prijal rozhodnutia celkom jasne aj a nie pre médiá, nie pre tlač. To nie je čas, kedy by sme sa mali, mali zvázať ideologické bitky. Je to čas, kedy by sme mali zabojovať za občanov. To chcú oni. Rýchle rozhodnutia. Ďakujeme. A kolegovia, to je koniec e, tejto rozpravy. Začíname rozpravu, prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky, tzv. catch DI. Mnohí kolegovia požiadali o slovo v rámci tohto postupu. Žiaľ, nebudeme mať čas pre všetkých, aby sa prihlásili. Šiestim umožním, aby sa vyjadrili. A začnem vymenovávať, kto to bude. Kolega, Frau Figueredo, Herr Paška und Herr Obermeier. Und Herr Sarus-Wolski. Pán Sarius Volský začína a potom ostatní vymenovaní. Nech sa páči jedna minúta. Ďakujem. Vážená pani predsednička, to, čo e, mu čelíme, to nie je kríza eurozóny, ale e, verejných financií. V niektorých e, štátoch by v podstate sa toto Prečo to bolo exkluzívny klub 17 predsedov vlád. Prečo v podstate znovu vytvárame nejaké eh, hranice, nejaké rozdiely, prečo v podstate eh, znovu ide o Európu eh, dvoch rýchlostí. Prečo vlastne vylučujete niektorých? Prečo sa neaplikuje článok 5? Prečo sa neprehlbuje <clears throat> táto fiskálna politika? prečo e, sa v podstate ten základ neaplikuje v nadväznosti na e, základné zmluvy, pretože ide o jednotný trh. A presne tak ide o tú výzvu v nadväznosti na konkurencieschopnosť. A predsedníctvo by malo byť e, v podstate šéfom všetkých 27 štátov a nie sekretariatom tých vybraných niekoľkých. Pán Galtieri, EFKO minulý týždeň odhlasoval veľkou väčšinou reformu zmluvy a reformu Eurovalu. Tento text, ktorý, predlož, ktorý má meniť Lisabonskú zmluvu, nastoluje postup, ktorý umožňuje, aby sa zabudoval medzivládny mechanizmus do zmluvy, čo sa týka tohto mechanizmu, ako bude fungovať v súlade s úlohou európskych inštitúcií v zmluve, koná v súčinnosti a správa sa podľa princípov hospodárskeho riadenia, čiže nejde o intergovernmentalizmus. V poslednej rozprave, pani predsednička, sme hovorili že medzivládny systém tiež treba zaradiť medzi iné spôsoby práce v Európskej únii. Ďakujeme za váš názor. Teraz pán Gallagher. Ďakujem, pani predsednička. V mojej krajine máme malú ekonomiku, ale otvorenú. Máme tam veľa priamých zahraničných investícií. Máme daň 12,5 A toto je podstatné pre oživenie hospodárstva, preto si dokážeme udržať pracovné miesta a nastoliť rast. Takáto nízka daň pre právnické osoby umožní, aby technologické firmy sa rady usadzali v mojej krajine. Čo sa týka e, konvergencie dane pre právnické osoby v Európe, toto by zničilo možnosť Írska šancu Írska prilákať ďalších zahraničných investorov a oživiť svoje hospodárstvo. Je dôležité pochopiť, že Írsko, podobne ako iné malé krajiny, je e, geograficky a historicky periférnou krajinou Európy a nízka daň je istý nástroj, nástroj, ktorým môžeme e, prekonať prirodzené ekonomické limity našej krajiny. Vážený pán predseda, môžete potvrdiť, že v rámci Lisabonskej zmluvy zostávajú dane v kompetencii každej jednotlivého členského štátu? Ďakujem. Teraz pani Figueredo. Vážená pani eh, predsedajúca, dnes, e, keď sme si pripomínali Medzinárodný deň žien, sa hovorilo veľmi veľa pekných slov o ženských právach, ale teraz, keď hovoríme o ekonomických a finančných záležitostiach, finančné záujmy prevažujú e, v hospodárskom riadení a vedení tej tzv. governance, pritom sa samozrejme počiarkujú kritéria paktu stability. A tento stav, tento mm, pakt častokrát vlastne ignoruje rôznorodosť jednotlivých krajín a v podstate chudobu a nezamestnanosť. Takže čo dostaneme z paktu e, konkurencieschopnosti? E, zhoršia sa všetky sociálne problémy. A to takisto bude znamenať, že pracujúci a boj žien bude musieť naozaj ďalej pokračovať. Tak ako sme videli v Portugalsku na budúci víkend,

preto tento proces bude veľmi zložitý. Um Ďakujeme veľmi pekne, bohužiaľ tá minúta veľmi rýchlo vždy uplynie. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o návrhy v nadväznosti na fiskálnu úniu v Európskej únie, tam ide v podstate aj o harmonizáciu daňového zaťaženia a to je veľmi dôležitá politika, pretože inak v podstate e, sa e, budú dane zvyšovať v jednotlivých členských štátoch. A pokiaľ ide o článok 136 e, Lisabonskej zmluvy, Pani Merklová hovorí, že napriek um, odporu niektorých členských štátov sa v podstate toto presadí. Samozrejme, e, že špekulanti e, nebudú um, na seba brať nejaké veľké riziko. A ak sa bude privatizovať, respektíve socializovať, tak s tým budú spojené obrovské straty. Vy ste hovorili, pán, pán predseda Barozo, o raste a ako to v podstate vyzerá so záväznosťou, pretože tieto sociálne problémy budú narastať a myslím si, že tým pádom vlastne veľmi veľa riskujeme, pokiaľ ide o našich daňových poplatníkov. Takže záverom tejto diskusie by som chcel dať znovu slovo pánovi predsedovi Barozovi. Vážení páni, je, padlo veľmi veľa špecifických otázok na nadväznosti na Portugalsko. tak teda by som chcel odpovedať, že či v podstate sa pridajú k paktu stability alebo nie, to je otázka Portugalska, pretože e, to je otázka portugalských orgánov. Samozrejme, že tento fond eh, finančnej stability je veľmi dôležitý a aj využívanie tohto fondu eh, mal by zabezpečovať veľmi vysokú stabilitu ale to by malo byť niečo, k čomu sa budeme utekať ako k poslednej možnosti. Samozrejme, že ak sa krajina môže vyhnúť eh, využívaniu takéhoto mechanizmu, tak môže, pretože takýto mechanizmus si vyžaduje dosť veľké náklady. Takže ak tá krajina sa môže tomuto vyhnúť, tak, tomu, mm, tak má spraviť. Ale každopádne chcem povedať, že toto je rozhodnutie, ktoré musia spraviť patriční štátni predstavitelia a že či v podstate sa pridajú k tomuto e, fondu záchrannému alebo nie, e, to uvidíme. A ďalšia vec, e, či tam chcem niekoho vidieť alebo nie. To nie je otázka toho, že či tam chcem niekoho vidieť alebo nie, to je otázka politiky štáty eurozóny e, musia zabezpečiť, aby vlastne mali dostatočnú kapacitu, e, pokiaľ ide o poskytovanie požičiek, aby e, tam bola maximálna flexibilita. To sú veľmi citlivé otázky v nadväznosti na trh. A práve preto nie je veľmi rozumné ohlasovať nejaké zámery, úmysly, ktoré potom nie je možné v podstate uviezť do praxe. Ako veľmi dobre vieme, komisia jasne hovorí aj e, napríklad e, vo výročnej správe o raste hovorí o e, návrhu v nadväznosti na rozšírenie takýchto fondov. Toto je politika, ktorá by sa mohla a mala zmeniť E, na to sa pýtate, to sa nedá spraviť, pretože to by bolo absolútne nezodpovedné, pretože sú krajiny, ktoré majú istú štátnu, respektíve verejnú zadlženosť a mali by sa vlastne vzdať nejakých konsolidačných e, úmyslov, zámerov. Nie, to sa nedá. E, krajina si musí znovu v podstate vydobiť dôveru trhu Musí sa to stať e, skutočne udržateľným. Musíme pomôcť tým krajinám, ktoré sú v takejto ťažkej e, situácii. To nie je v podstate nejaký zázrak, ktorý ponúkame týmto krajinám, ale musia veľmi vážnym spôsobom sa zamyslieť nad tým, ako vlastne reštrukturovať e, svoju ekonomiku a ako konsolidovať svoj rozpočet. Toto musí byť spoločné úsilie celej eurozóny. A presne o to v súčasnosti ide. Samozrejme, že sú diferencované e, úsilia e, diferencovaných hráčov, ale môžem vám povedať, že všetko, čo je možné, sa urobilo aby sme skutočne dosiahli ďaleko väčšie ambície. Ako veľmi dobre viete, komisia navrhuje, ale v konečnom dôsledku v podstate je to výlučne v národnej právomociach rozhodnúť či áno alebo nie. Samozrejme, že um, nie je to povinnosť uh, pridať sa k paktu stability. Ja by som chcela povedať po francúzsky všet celému parlamentu, že mnohé kritiky uh, sú určené niektorým členským krajinám, niektorým vládam. Ja v ich mene nebudem vystupovať. Ja vám chcem povedať, že komisia predložila súbor návrhov pre oblasť správy. My sme išli až na hranu ambícií našich vlád. Aj ten balík, ktorý som predložil ja a kolega a Oli Ren, aj tento, ani tento balík eh, ne, nechceli odsúhlasiť členské krajiny. My sme prišli s legislatívnymi návrhmi. To je pravda, ale teraz je tu nová myšlienka, pakt konkurencieschopnosti. A ja vám to poviem e, otvorene, lebo rešpektujem tento parlament. My sa snažíme čo najviac uplatňovať komunitárnu metódu. Ja som vám povedal o úsilí komisie, aby, táto, aby tento pakt konkurencieschopnosti mohol predstavať pridanú hodnotu pre rast a pre zamestnanosť alebo dokonca na samotné posilnenie správy. A nemusíme ani pripomínať úlohu ochránkyne zmluv komisie. My sme to dokázali pri vnútornom trhu, pri konkurencie schopnosti, pre, pri nediskriminácii. Môžem vám ešte raz povedať, že komisia by neváhala použiť všetky prostriedky, ak by sme si mysleli, že nejaké ustanovenia zmluv, zmluvy sú ohrozené postupmi rady alebo akékoľvek inej inštitúcie. A preto Pracujeme dlhodobo, seriózne a zodpovedne. My sme totiž to v citlivoj, citlivej chvíli, pretože mnohé vlády sa každé ráno pozerajú na e, vývoj svojho verejného dlhu. Takže nie sme lahostajní, musíme byť ambiciózni a, a musíme taktiež predkladať návrhy ale musia byť realistické, aby to nebol iba oznam a potom by prišlo sklamanie. Tomu sa chcem vyhnúť. Tomu sa musí vyhnúť komisia. aby k niečomu takomu nedošlo ani v eurozóne, ani v EÚ. A preto vám môže, váš môžem ubezpečiť, že komisia bude naďalej veľmi ambiciozná. My teraz hovoríme všetkým vládám, že parlament musí byť zapojený do tohto paktu konkurencieschopnosti. My hovoríme vládám, že komisia musí zohrávať ústrednú úlohu v tomto e, pakte. Nie preto, že by sme boli fetišisti, pretože by sme si chceli hladkať svoje ego, ale ja si myslím, že komisia a komunitárny postup e, môžu zabrániť rozdeleniu EÚ a eurozóny. Iba tak nebude ohrozovaná integrita jednotného trhu. Nebudú ohrozené ani ďalšie mechanizmy, ako napríklad pak rastu a stability. To je zároka, že budeme európsky v rámci EÚ prostredníctvom solidarity. Ja som teda bol veľmi otvorený veľmi úprimný a transparentný. Komisia si robí svoju prácu konštruktívne, samozrejme, a snažíme sa e, obhajiť myšlienku, ktorá bude dobre prezentovaná a ak to bude e, v rámci komunitárneho postupu, môže predstavovať pridanú hodnotu v rámci e, hospodárskej správy. Posilnená správa a koordinácia ekonomických politík, to vždy e, bolo úsilie komisie aj väčšiny tohto parlamentu. Máme teda príležitosť, ak šéfovia vlád sa teraz chcú zapojiť do tejto koordinácie hospodárskych politík aj v tých oblastiach, ktoré doteraz boli videné ako výlučne národné, tak potom by sme to mali uvítať. Ak samozrejme to bude predstavovať pridanú hodnotu pre rast a zamestnanosť a ak to bude rešpektovať komunitárne systémy správy. Ja si myslím, že tá rozprava bola veľmi užitočná. Odkaz tohto parlamentu totiž to e, iš prišiel až na radu, pán predseda Buzek to sprostredkoval a myslím, že komisia aj parlament budeme e, rázne obhajovať komunitárny e, postoj, pretože to je jediný spôsob, spôsob ako dosiahneme ciele pre eurozónu, aj stabilitu, aj rast, aj zamestnanosť v celej EÚ. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Týmto končíme rozpravu. Ďalší bod na programe vyhlásenie Rady a komisie. Správa o pokroku Turecka za